Dobré ráno vám všetkým. It's time to start our work. Myslím, že môžeme začať s prácou na dnešnej schôdzi. Máme nový bod na programe. Znamená to, že e, štúdia a prezentácia štúdie EPRS sa týka implementácie správy o 7. rámcovom e, programe pre ochranu životného prostredia. Je to rámcová diskusia. Dám teraz slovo pani Katarine Karamfilovej, ktorá je e, z IPRS, e, analytického odboru. Potom vystúpi pani e, Sepu, ktorá je Sarbu, ktorá je spravodajkyňou pre tento bod. Takže nech sa páči. Máte slovo na predstavenie vašej štúdie. Ďakujem pekne, dobré ráno. A toto je tretia štúdia, ktorú náš odbor pripravil pri podpore implementačných správ, ktoré robil výbor Envy vážení poslanci, poslankyne. Začnem tým, že stručne predstavím tento program ako politický nástroj. Následne predstavím naše hlavné zistenia e, v oblasti tohoto e, programu a na záver e, budem vytičovať jednotlivé zdroje, ktoré sme využívali pre budovanie našej správy. Dovolte mi predstaviť tento 7. rámcový program. Začína tým, že vytičuje výzvy pre Európsku úniu ako členské štáty v rámci klimatickej politiky po roku 2020 a ďalej. Prvé tri ciele, ktoré vidíte aj na obrazovke, sa týkajú hlavných priorít v oblasti ochrany a životného prostredia a prírody. Po druhé je to, um, je to zdrojovo účinné využívanie um, palív uh, v oblasti nízkouhlíkových zdrojov a po tretie je to zabezpečenie zdravia a, um, a blahobytu občanov Európskej únie v rámci zdravého životného prostredia. Všetky tieto tri ciele sú spoločne tematickými, pretože tie vytyčujú aj hlavné priority pre Európsku úniu a jej členské štáty. Pokrývajú v podstate celé európske aky v oblasti životného prostredia a klímy v rámci, v rámci 7. E, programu dosahovanie týchto cieľov závisí od e, zlepšeného, zlepšenej implementácie v rámci cieľa 4, zároveň zlepšenia znalostnej a podloženej politiky v rámci cieľu 5 a v neposlednom rade je to zabezpečenie financovania v cieľoch 6 a zlepšenie e, integrácie jednotlivých politik v rámci cieľa 7. A to je taký celkový rámec jednotlivých bodov, teraz vidíte, ako to funguje. Takže jedna vec sú vlastne tie hlavné tematické ciele a druhé sú tak, taký napomáhajúci rámec ktorý je doplnený ešte 8 a 9 cieľom, ktoré máme a tie sa venujú urbánnym a globálnym výzvám v oblasti klímy a životného prostredia. A tie nazývame horizontálne ciele. Týchto 9 cieľov sú nielen nejakým, e, nejakým želaním, ale je to program, ktorý je právne záväzný a Európska únia a jej členské štáty musia prijať adekvátne kroky, tak aby dokázali naplniť každý konkrétny cieľ. Samotný program zoznamenáva celý rad takýchto jednotlivých oblastí, ale za 10 minút som nedokázala zaznamenať všetko, čo tu máme v rámci jednotlivých akčných bodov a jednotlivých cieľov a preto predstavím len globálny obraz, ktorý sa týka implementácie tohoto programu. A tým sa dostaneme aj k druhému bodu, a síce hlavné zistenia. Implementácia v rámci tematických cieľov 1, 2, 3 a horizontálnych cieľov 8 a 9 bola posúdená na základe tzv štandardné sady kritérií pre hodnotenie. Tieto kritéria sú relevantnosť, koherencia, účinnosť a, a efektivita a v neposlednom rade pre Euró- predaná hodnota Európskej únie. Šiestým kritériom je aj znalostný základ. To je veľmi dôležité, najmä keď hovoríme o politickom rámci v oblasti e, klímy a životného prostredia. Dovolte mi aj predstaviť vám celkový rámec implementácie v rámci tohoto programu. Zistili sme, že po, po, v prvom rade tri hlavné cieľ, tematické ciele a dva tematické horizontálne ciele sú veľmi relevantné pre naše potreby. Niektoré potreby sú ale naďalej nepokryté. Po druhé, zistili sme, že sú tu znalostné medzery, nedostatky v rámci eh, hlavných tematických a horizontálnych cieľov a sú to aj oblasti, kde existujúce poznatky nie sú adekvátne využité v oblasti tvorby politík. Po tretie, e Zistili sme, že politická koherencia je problematická najmä, čo sa týka hlavného tematického cieľa 1, 2 a 3. Spoločná polnohospodárska politika je ten najlepší príklad politiky, ktorá je v konflikte so, eh, s environmentálnymi a klimatickými cieľmi. Po štvrté, je to napredovanie v oblasti implementovania jednotlivých politických cieľov, keďže program je zmiešaný a práve preto napredovanie pri dosahovaní jednotlivých cieľov je tiež eh, zmiešané. Niekoľko takých hlavných politických oblastí sa objavuje ako také najproblematickejšie pri implementácii. V rámci cieľa 1 je to biodiverzita, v rámci cieľu 2 je to spracovanie odpadov a v rámci cieľu 3 je to kvalita ovzdušia a hluku výhľad pre rok 2020 je nie veľmi slubný. Pri, v najhoršom prípade to je cieľ 1 a neistý v prípade cieľu 2. V prípade cieľu 3 je veľmi ťažké vytýčiť nejaký výhľad do roku 2020, lebo zatiaľ nemáme dostatočné dáta. Piaté zistenie, ktoré máme, je, že environmentálne a klimatické politiky ehm, budú nevyhnutne veľmi drahé financovanie na európskej a národnej úrovni nie je postačujúce na pokrytie súčasných potrieb. Okrem toho, keď hovoríme o čerpaní súčasného financovania, tak inštitúcie narazajú na, na rôzne problémy. A v neposlednom rade, napriek všetkým týmto problémom, ktoré som práve spomenula, program ako politický nástroj je vnímaný ako čosi, čo prináša pridanú hodnotu pri úsilí Európskej únie a členských štátov dosahovať reálne ciele v klimatických a environmentálnych oblastiach. 7. európsky program by mohol byť aj modelom pre 8. program, ale ten by mal byť zjednodušený, lepšie komunikovaný na národnej úrovni a podrobnejšie monitorovaný. V rámci našej štúdie je veľa detailov pre každý cieľ. Môžete sa pozrieť, či e, ten napomáhajúci rámec pomáha, podporuje alebo naopak blokuje dosahovanie jednotlivých cieľov. Dovolte mi dať vám stručný príklad. Napríklad zaujíma vás cieľ 1, a síce ochrana prírody v našej štúdii môžete vidieť detaily v oblasti stavu implementácie jednotlivých opatrení v rámci cieľu 1 a potom máte paralelne vlastne znalostné otázky, finančné otázky, ko- otázky koherentnosti a tak ďalej. Takže takto vlastne vždy rozpracovávame v, prípadoch, v prípade cieľov 1, 2, 3, 8 a 9 a zároveň máme aj celý rad odporúčaní, ktoré sa týkajú zlepšenej implementácie. Ale sumarizácia takéhoto zistenia nie je možná, pretože to dáva kontext len, alebo dáva to zmysel len po veľmi konkrétnom kontexte, kde je takáto štúdia robená. Preto by som vás vyzvala, aby ste si to pozreli priamo v štúdii. Na záver mi dovolte to uzavrieť tým, že počerknem tie hlavné zdroje, ktoré sme čerpali. Ako viete, je veľa dostupných informácií ohľadom um, implementácie jednotlivých politických aktivít v rámci programu, ale nebolo pre našu štúdiu možné, aby sme pokryli všetko, pretože by to nebolo len 300 strán dlhé, ale malo by to tisícky strán. To samozrejme nie je našim cieľom ako výskumníkom. Namiesto toho sme pozerali na zdroje, ktoré boli špecificky vytvorené na to, aby monitorovali a podporovali analýzy tohoto programu. Máme dva takéto hlavné zdroje. Prvý je správa o indikátoroch Európskej agentúry pre životné prostredie. Prvá verzia publikovaná v decembri 2016. Mimochodom, agentúra už bude čoskoro publikovať aktualizovanú verziu. Druhým zdrojom je ehm, Európske, Európska environmentálna eh, revízna správa, ktorú, ktorá vyplýva aj z plenárneho, eh, z, z, z uznesenia parlamentu a zároveň sme vyzvali aj tvor auditorov, aby nám sprístupnili svoj sumár zistení, ktoré sú špecificky zamerané na environmentálne a klimatické politiky. Všetky tri zdroje sú veľmi obsažné a veľa sme ich používali v našej správy, ale ani jeden z týchto zdrojov nepokrýva celý program a teda všetkých 9 cieľov programu. Práve preto, aby sme prekonali túto výzvu, EPRS spustilo konzultáciu jednotlivých partnerov, ktoré pokrývali celý program. A pomocou tohoto nástroja sme dokázali eh, podrobne preskúmať implementáciu každej jednotlivej politickej aktivity a cieľa v rámci programu. A to je samozrejme aj v súlade s programom, ktorý vo svojom článku 4 hovorí, že hodnotenie programu by malo byť okrem iného postavené aj na eh, pohľadoch zapojených eh, partnerov a aktérov. Dostali sme informácie od organizácií 22 členských štátov, a rôznych hiskových skupín podporných skupín, združení občanov, združení priemyslu a výskumníkov. Výsledky konzultácie sú zverejnené v prílohe 6 našej e, štúdie. Môžete jasne vidieť, aké názory zastávajú jednotliví aktéry v každej jednej konkrétnej oblasti v týchto širokých oblastiach, ktoré, s ktorými sú environmentálna a klimatická politika. Verím, že výsledky konzultácie budú osožné pre vašu prácu a v prípade tejto implementačnej správy, ale zároveň budú relevantné aj v prípade všetkých ostatných zložiek, s ktorými pracuje váš výbor. Týmto by som to ukončila a ak dovolíte, pani predsednička, v mene EPRS by som chcela poďakovať všetkým aktérom, ktorí sa zapojili do konzultácií za to, že s nami zdieľali svoje názory a takisto chcem poďakovať aj Európskej agentúre pre životné prostredie, Európskemu dvoru auditorov za to, že nám pomohli zozbierať dáta a dovolte mi zároveň aj poďakovať externým výskumníkom z Technopolis a Renomix, ktorí nám poskytli extenzívne konzultácie. Sú tu s nami dnes ráno a sú spolu so mnou pripravení odpovedať na vaše otázky. Ďakujem pekne, rovnako a ja chcem poďakovať aj PRS za štúdiu. Pani Serbu, máte slovo ako spravodajkyne, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dobré ráno. Vážení kolegovia, dámy a páni, ako veľmi dobre vieme, 7. environmentálny akčný program je naozaj veľmi komplexný akčný program, ktorý zahrňa celý rad rôznych cieľov a venuje sa rôznym legislatívnym oblastiam a dotýka sa takmer každej environmentálnej otázky, ktorú si viete predstaviť. Napísať implementačnú správu k takémuto programu ako celku bolo naozaj veľkou výzvou. Preto chcem poďakovať organizáciám, ktoré ma podporili v tomto procese. EPRS, predovšetkým Katarína, a ďakujem vám za prácu, ktorú ste urobili urobili extenzívnu konzultáciu jednotlivých aktérov a na základe toho napísali svoju vlastnú štúdiu, ktorú nám práve predstavili. No a samozrejme všetky neziskovky, združenia, priemyslu, členské štáty cez svoje stále zastúpenia to v Bruseli, ako aj komisia, boli zapojené do tohoto procesu. Všetci títo aktéry odpovedali na konzultáciu a mnohí boli zapojení v tých fokus skupinách. Európska environmentálna agentúra a dvor auditorov tiež urobili veľmi hodnotné príspevky k tejto práci. berúc na vedomie, že máme pomerne obmedzené možnosti v písaní správy, nemohli sme pokryť každý aspekt tohoto programu a preto to, čo uvidíte v tomto prvom v prvej verzii sú tie hlavné témy, ktoré sme identifikovali, ale to je mnoho ďalších dôležitých tém, ktoré stojí za to spomenúť. A rada by som predstavila niekoľko pozmeňujúcich návrhov, tak aby sme rozšírili rozsah tejto správy počas nadchádzajúcich dní. Zistenia a pozorovania v každom konkrétnom cieli sú obsiahnuté aj v samotnej správe a preto nebudem prechádzať týmito zisteniami, ale skôr budem sumarizovať svoje vlastné odporúčania a zistenia to najlepšie, čo môžeme povedať v prípade implementácie tohoto 7. programu, že to je taká zmiešaná, a, zmiešaná úspešnosť. A v niektorých oblastiach sme úspešnejšie, ako napríklad nízkouhlíkové hospodárstvo, ale iné oblasti, ako napríklad a, využívanie prírodného kapitálu a ochrana prírodného kapitálu, tam sme videli veľmi obmedzený rozvoj alebo postup vpred. A niekedy nemáme dosť informácií na to, aby sme vedeli urobiť takúto kompletnú analýzu. Je tu celý rad takých širších tém, ktoré sa objavujú v tejto práci a ktoré sú veľmi dôležité preto, aby sme zlepšili implementáciu. A v prvom rade by som rada, hovor, rada hovorila o koherentnosti medzi EAP a ostatnými e, politikami Európskej únie. Bolo tu e, opakované opakované poukázanie na to, že európska polnohospodárska politika je v konflikte e, s EAP a je to naozaj veľmi významný konflikt, ktorý má dopad na všetky tri tematické ciele. Prírodné bohatstvo, e, účinné využívanie prírodných zdrojov a ohrozenie eh, zdravia zo strany neadekvátnej ochrany životného prostredia. Naše hospodárstvo vytvára príliš veľké tlaky na prírodné bohatstvo a zároveň vlastne odhadzujeme alebo teda vyhadzujeme jednu tretinu potravín, ktoré vyrábame. Je tu obrovský potenciál pre eh, väčšie úspory a znižovanie poškodzovania životného prostredia, najmä ak účinnejšie zreformujeme SPP a to podľa environmentálnych priorít, ako je napríklad ochrana e, služieb a ekosystémov a zároveň paralelne budeme znižovať aj e, odpad, odpady v potravinárstve. Koherentnosť medzi všetkými týmito nástrojmi, najmä medzi CFP a TEN-T, je tiež veľmi dôležitá. Druhá téma e, sú nedostatky v poznatkoch, ktoré máme. Ešte stále toho vieme príliš málo o celom rade veľmi dôležitých tém, ktoré sú veľmi relevantné, ako napríklad kombinovaný dopad chemikálií a nanomateriálov. V iných oblastiach sme videli napredovanie počas posledných rokov a vyplňanie týchto znalostných médiách, ktoré máme, e, novými poznatkami nie je vždy dobre využívané pri tvorbe politik. Napríklad je celý rad prípadov, ako napríklad endokrinné disruptory, kde inštitúcie alebo legislatívne orgány e, konajú veľmi pomaly a nedokážu vlastne naplno využiť expertné poznatky, lebo jednoducho sú v konflikte s inými záujmami. A požiadala som aj Európsku agentúru pre ochranu životného prostredia, aby vytvorila širšie a lepšie indikátory na to, aby sme monitorovali implementáciu týchto politík. Nekritizujem teraz prácu agentúry, Práve naopak, treba povedať, že tie správy, ktoré sme dokázali od EEH, boli veľmi hodnotné, ale naozaj potrebujeme viac indikátorov na to, aby sme lepšie chápali a lepšie porozumeli napredovanie v oblasti implementácie a zároveň budeme pravdepodobne potrebovať aj to, aby boli zapojené ďalšie strany do tvorby širšej rady indikátorov, ktoré budú potrebovať viac údajov, napríklad členské štáty a komisia, ktorá ich bude v tomto snažení podporovať. Ďalšia téma je financovania. Nedostatok financovania pre tento program a pre jeho ciele môže byť problémom na úrovni členských štátov. Ale na úrovni Európskej únie nemáme problém s nedostatkom prostriedkov, ale skôr s tým, ako sú prostriedky vynakladané výsledky z dvora auditorov dosvedčujú tomu, že tie peniaze nie sú dobre e, vynaložené. Inými slovami sú vyhodené. Ehm, prostriedky sú dostupné, ale nie sú, nie sú vyčerpané. Takže máme tu premrhané možnosti. Napríklad sú tu aj ďalšie oblasti, kde boli ale aj dobre vynaložené prostriedky. Došlo napríklad k zlepšeniu kvality pitnej vody. <clears throat> ale je tu stále ďalší potenciál pre zlepšenie a takýto potenciál pre zlepšenie ešte stále nebol dosiahnutý. Myslím si, že aj komisia má v tomto nemalú rolu, ktorú musí zohrať. Musí byť mimoriadne obozretná, aby sme si boli istí, že peniaze sú vynakladané účinne. Takže takto ja vnímam našu súčasnú pozíciu v oblasti implementácie 7. Ehm, programu ochrany životného prostredia a to, čo potrebujeme zároveň preskúmať s cieľom zabezpečiť širšie zlepšenia. Súhlasím s tými aktérmi, ktorí hovoria, že 7. Eh, program životného prostredia má dopady na tvorbu politik a má prínosy, ale sú tu stále hm, výrazné problémy v oblasti implementácie, znalostné nedostatky, politická koherencia a financovanie. To sú tri oblasti, v ktorých podľa mňa môžeme naozaj dosiahnuť výrazné zlepšenia. Ďalej, čo sa týka budúcnosti eh, environmentálneho akčného programu po roku 2020, väčšina eh, Takže eh, bol tu viacero poznámok, ako rozšíriť a zlepšiť eh, dopad a súhlasím s tým, že by sme mali mať 8. rámcový program a súhlasím s tým, že sme tu mali aj pozitívne, pozitívnu spätnú väzbu v súčasnom programu, najmä čo sa týka vízie a strategických usmernení. Ale myslím si, že keď sme identifikovali, že sú tu reálne problémy s implementáciou, tak by som bola veľmi opatrná pri rozširovaní eh, tohoto rámca pre budúce Eh, akčné programy. V prvom rade si priznajme, že nejako sa nedarí plniť cieľa do roku 2020. Takže je dobré mať víziu a ambíciu, ale čo sa stane, keď nemáte implementáciu? A preto by sme nemali stratiť z dohľadu dôležité kritické veci, ako je ochrana prírodného bohatstva a kvalita ovzdušia. Rovnako e, ma veľmi zaujíma aj to, čo hovoria kolegovia k tejto téme a preto by som si rada vypočula ich návrhy a ich e, podnety. Ako som už hovorila, nemala som veľa priestoru v rámci svojej správy, nemohla som pokryť všetko, čo som chcela, ale v každom prípade e, plánujem predložiť pozmeňujúce návrhy a teším sa na to, čo majú povedať kolegovia. Ďakujeme pekne pani kolegyňa za prezentáciu. Teraz sa obraciam na tieňových spravodajcov menej jednotlivých politických skupín, skôr pán Polčák. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Chci poděkovat paní spravodajce za... Ďakujem pekne pani spravodajkyni za podľa mňa veľmi kvalitný návrh správy, ktorá pokrýva všetky oblasti, ktorých sa to týka. Pani spravodajkyňa uviedla, že úloha zóne bola ľahká, ja súhlasím. Životné prostredie je kľúčová hodnota pre našu budúcnosť a podľa mňa je veľmi dôležité stanoviť si ambiciozne ciele, ale tiež je to jasne zadefinované ciele. A v tejto oblasti postupovať metodou plnenia cieľov, ktoré sú zadefinované, než ich ďalej rozširovať o ďalšie oblasti. Ja súhlasím s hodnotením plnenia prvých troch prioritných cieľov, tak ako ich uviedla pani spravodajkyňa. Podľa mňa sa dosiahlo nerovnomerných výsledkov zatiaľ. Čo sa týka dosiahnutého pokroku, chýbajú nám informácie a niekde sa ciele plnia, najmä čo sa týka nízkoemisnej politiky Európskej únie, to je ten druhý cieľ, ale niekde sa tieto ciele jednoducho neplnia, to je dôležité si priznať. Pani spravodajkyňa to aj dosť úprimne popisuje vo svojej správe. Zameral by som sa na dve oblasti ktoré podľa mňa by sa mali v správe doplniť. Jednak otázka udržateľnosti miest, ich rozvoja, najmä problém suburbanizácie. Rýchle rastúce mesta totiž sú veľkou výzvou 21. storočia a myslím, že problém ich nekoncepčného rastu sa prejavuje aj v ich blízkom okolí. To je problém, na ktorý upozorňujem, teda suburbanizácia toho prilahlého prstenca v okolí miest. Nekontrolovateľný rast miest má vplyv na životné prostredie. Nedostatok verejnej infraštruktúry má vplyv na zdravie človeka. Myslím, že to by sa malo spomenúť aj v tejto správe. Pokiaľ ide o hodnotenie spoločnej polospodárskej politiky, ja s časťou kritiky kolegyne súhlasím. Myslím, že by sme mali byť úprimní aj k našim vlastným politikám únie a k nástrojom, ktoré si volíme. Konkrétne mám na mysli napríklad podporu biopalív, najmä prvé generácie v niektorých členských štátoch, totiž to má zásadné dopady na politiku pohospodárstva aj výkony a tiež to má dopady na životné prostredie. Takže v tomto zmysle by sme mali byť úprimní Myslím, že sa dostávame do nejakého stretu. Sú tu zásady subsidiarity, ktoré umožňujú členským štátom dosahovať aj vlastné výkony, ale nedostatočné výsledky členských štátov majú potom dopad na výzvy, ktoré si stanovuje Európska únia, teda aj v oblasti tohto stretu medzi subsidiaritou a výzvami, ktoré si stanovuje únia, by sme mali poukazovať správe. Chystám sa predložiť niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Ako som už pomenul návrh správy, ktorú predložila kolegyňa, podľa mňa je veľmi dobrý. Musíme sa zamerať na budúcnosť. V tomto zmysle ten istý rezervovaný postoj pani spravodajky nechápem a mali by sme to podporiť, teda splniť cieľe, ktoré sme si stanovili, príliš ich nerozširovať, snažiť sa skôr o jasnejšie definície víziev, ktoré nás čakajú v nasledujúcom období do roku 2020 a tiež po ňom. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Demesmáker je ďalší. Ďakujem pekne. A ja by som chcel podporiť kolegu, ktorý ďakoval spravodajkyni a ja sa jej chcem poďakovať za veľmi dobrý začiatok v predchádzajúcich troch rokoch, odkedy pôsobím vo výbore, sa venujem otázkam obehového hospodárstva a taktiež odpadového hospodárstva, biodiverzity. Ja som tiež podpredsedom, teda pôsobil som ako podpredseda výboru EMIS, kde vyhodnocujeme, eh, vyhodnocujeme Um, kvalitu tejto politiky. Domnívam sa, že silná environmentálna legislatíva eh, je vo veľkom kontraste s nízkou mierou plnenia. Teda keď sa pozeráme na dokumenty o plnení, implementácii, máme tu správu za rok 2015 o stave prírody, taktiež v prezentácii sa spomenula, spomenulo hodnotenie toho, ako prebieha implementácia, dajme tomu nástroj, ktorý má komisia k dispozícii v tomto smere. Samozrejme, ešte je naozaj veľmi veľa čo zlepšovať v oblasti plnenia legislatívy v tejto oblasti, keď sa pozeráme na aktuálny stav. A plnenie tohto 7. environmentálneho plánu mám akýsi pocit vu. Zdá sa, akoby veci, ktoré sa tu uvádzajú, už veľmi dobre poznáme. Musíme sa zamerať viac na plnenie. Nede tu len o prísnejšie štandardy, tieto prísne štandardy totiž e, nestačia, chýba dostatočné poznanie a tiež presné štatistiky, ako aj dohoda v kohezii medzi jednotlivými politickými oblastiami a tak ďalej. Teda vieme, kde sú problémy. Poznáme diagnózu pacienta, ale táto správa podľa mňa musí zájsť o niečo ďalej. Nemôže len popisovať e, aktuálne problémy. Musíme ponúknuť aj konkrétne riešenia a vo svojich podmecích návrhoch sa presne o toto snažím, tak aby sme mali jasné, racionálne signály, ktoré by sme vyslali v mene nášho výboru. Je dosť zaujímavé a dosť zarážajúce, vypočuť si od informačných služieb parlamentu, že niektoré aspekty sa budú musieť uh, zahrnúť aj do tejto správy, ktoré vyplynuli zo štúdie. Ešte raz ďakujem za návrh spravodajky. Myslím, že je to dobrá platforma, na ktorej môžeme ďalej stavať a teším sa na konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem pekne. Teraz pán Ek. Ďakujem, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Srdečná vďaka správodajkyni najskôr za túto veľmi významnú správu. Niekoľko cieľov sa už podarilo splniť, iné sa nepodarí tak rýchlo splniť. Vidíme tu však politickú vôľu k zlepšeniu často však chýba konzekventné plnenie praxi. Ja súhlasím so spravodajkyňou v tom, že kritizuje spoločnú polospodárskú politiku ale ešte by som sa vyjadril stručne k tzv. prírodnému kapitálu. To posledné hodnotenie v priebehu trvania z hľadiska tejto stratégie dokazuje, že ekosystémy v Európe sú veľmi poškodené. V roku 2015 Európa nebola na správnej ceste, plniť e, cieľe do roku 2020 60 chránených druhov a 77 ekosystémov naďalej je ohrozených. Ak chceme zvrátiť tento katastrofálny trend, musíme prispôsobiť všetky socioekonomické aktivity Európy, hospodárstvo, rybolov, doprava, turizmus, cestovný ruch. Toto všetko musíme prehodnotiť a musíme rozpoznať, kde sú chyby, kde sú nedostatky, aby sme um, zabránili ďalšiemu poškodovaniu, poškodovaniu biodiverzity a odstrániť tieto nedostatky čo najskôr. V súvislosti s touto správou zazneli aj hlasy, ktoré žiadali o drastické obmedzenie, respektíve um, hovorili o eliminá- eliminácii, úplnej eliminácii vlkov. Myslím, že by sa nemali eh, stanovať eh, vrchné hranice vlkov, práve maximálne hranice tých, ktorí sú za strieľanie vlkov. Musíme totiž žiť spolu s prírodou a nesmieme ju ničiť. Pretože ak zničíme prírodu, tak si vlastne škodíme sami sebe, budúcim generáciám um, a všetkým okolo seba. Teším sa na správu, verím, že sa nám podarí z nej urobiť niečo rozumné. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani. Moku ďakujem aj ja. Ďakujem spravodajkyni, pani predsednička. Ďakujem Vidíme, že sú sektory, v ktorých eh, sú dosť rozdielne situácie, ako eh, vieme, zaznieva to z rôznych strán. Sú problémy, ktoré súvisia s tým, že niektoré eh, sektory by mohli úplne zaniknúť. Dokonca máme informácie, že v niektorých sektoroch sa situácia dokonca posúva ešte na horšiu úroveň, napríklad v oblasti biodiverzity to platí. Znamená to, že je pre nás mimoriadne dôležité dosiahnuť zlepšenie. Je to dôležité pre celú prírodu. Musíme teda sa zmobilizovať. Ak sa budeme orientovať len na časový horizont 5 rokov a nie 15 rokov, tak e, to nezlepší, dajme tomu, glyfozát a vieme, že je nebezpečný pre hmyz a pritom sa prijalo rozhodnutie, ktoré je zaražajúce. Teda je to podľa mňa e, naozaj neuveriteľné. Vidíme, že sú tu dôsledky, ktoré sú ešte horšie než v minulosti. Musíme prepojiť naše rozhodnutia taktiež v otázkach životného prostredia s ostatnými politickými oblastiami. Hovoríme o tom, sme na to hrdí, Komisia je spokojná, vyzerá to dobre, ale potom dostaneme správy a štúdie, ktoré e, dokazujú, že nikto to neberie vážne a že to vôbec v praxi nefunguje. Myslím si, že je treba hovoriť s členskými štátmi, treba povedať aj komisii, ako sa veci majú. Je to totiž naša zodpovednosť, musíme sa tejto zodpovednosti ujať. Musíme naše sľuby dodržiavať. Taktiež e, občanom chýba dôvera v Európsku úniu, je to práve preto, že nedodržiavame to, čo sme si stanovili, nedodržiavame legislatívu, ktorá bola prijatá. Bola by som rada, keby sa to v správe objavilo ďalej, čo sa týka dohôd, ktoré sa týkajú životného prostredia a klímy. A kvót máme správy, ktoré dokazujú, že sa nesprávne plnia tieto pravidlá. Možno by sme mali opätovne vysvetliť, že biodiverzita je dôležitá aj pre klímu Niekedy je potrebné prenechať prírode voľný priebeh. Je potrebné na tieto príklady poukazovať. Ďalej, čo sa týka emisí CO2, to má hrozné dopady na biodiverzitu. Bola by som eh, rada, keby sme toto všetko zohľadnili. Chcem sa poďakovať spravodajky, neodvedla obrovský kus práce, ale chcela by som požiadať komisiu, aby sa ujala svoje zodpovednosti, je potrebné osloviť aj komisára Timmermansa. Životné prostredie to nie je maličkosť, ako on to niekedy hovorí. Je treba o tom hovoriť aj na komunitárnej úrovni. Mm, veľmi dobre vieme, že ak nebudeme prijímať spoločné rozhodnutia, tak sa nič neudeje a to je nebezpečné pre našu prírodu. Ďakujem. Ďakujeme. Týmto sme uzavreli zoznam tieňových spravodajcov. Teraz dostávajú slovo ostatní členovia výboru. Kto sa chce vyjadriť? Pán Lajnen, nech sa páči. Ďakujem nášmu oddeleniu pre politické štúdie. Ďakujeme spravodajkyni pani Sarbu za jej návrh. Ja som v otázke 7. environmentálneho plánu bol E, tiež spravodajcom pre svoju politickú skupinu. Máme za sebou plodnú spoluprácu. Tento 7. akčný program je dobrý, plnenie je však len čiastočne dobré. Žiaľ, nie je to až také uspokojové, ako by malo byť. Už e, sa tu uviedlo, e, čo je toho príčinou. My tu prijímame legislatívu, všetky členské štáty to podporia, ale potom sa to v praxi neplní už pri 7. programe sme kládli dôraz na implementáciu a ešte stále sú v tom nedostatky. Teda chcel by som vyzvať komisiu, aby konala ako um, obhajkynia zmluv, aby sa snažila v spolupráci s členskými štátmi zistiť, aké sú príčiny nedostatočného plnenia, ale tiež, aby sa nezdráhala konať prípade, že sa odhalí nedodržanie legislatívy, aby neváhala uvaliť sankcie, aby začala aj konanie veci porušenia zmluvy? Ja žijem na hranici s dvoma inými členskými štátmi a z praxe vidím, ako to naozaj je. Politika životného prostredia často eh, žiaľ sa darí presadzovať až eh, keď vzniká hrozba sankcií Nestačí len prijať legislatívu na európskej úrovni. Peňazí je údajne dostatok, to tvrdí pani Sarbu. Čiastočne to platí, čiastočne nie. E, v prípade programu Natura 2000 a pre e, prírodné chránené oblasti tam nám chýbajú peniaze. A keď sa pozerám na to, že chceme a musíme vykonať aj transformáciu našej ekonomiky, tak e, otázka ochrany zdrojov je ešte o to relevantnejšia. To účelové viazanie z rozpočtu ešte stále nestačí. Ešte stále 80 prostriedkov e, sa vynakladá z nekvalifikovaných e, zdrojov a iba 20 sa účelovo viaže na e, klimatické kroky a taktiež energetickú účinnosť. To sa musí zmeniť, inak ciele nesplníme, ktoré boli stanovené od 7. akčného plánu už bola prijatá Parížská dohoda v oblasti ochrany klímy a taktiež eh, mileniové ciele pre uzretelný rozvoj a preto si myslím, že politika koherentnosť by sa mala ešte zlepšiť. Bude si to vyžadovať eh, začlenenie týchto problematík do všetkých ostatných oblastí. Aj politika plnospodárstva tá tu už bola spomenutá ako jedna téma, ktorá nám veľmi leží, tak povediať, v žalúdku, pretože sa tam nedodržiava ochranu životného prostredia vždy. 8. program bude musieť prísť v ďalšom období. Isté, že nemôže sa to zaseknúť. Ciele 7. programu ešte naďalej platia. Nemusíme ich na novo vymýšľať. Musíme zajsť ešte trošku hĺbšie na základe toho, aké máme nové poznatky, taktiež e, na základe toho, čomu sme sa zaviazali a potom, aby sme sa dopracovali ku kvalitnému 8. programu. Predpokladám, že nová komisia e, bude ambicioznejšia v oblasti um, environmentálnej politiky, klimatickej politiky, ako je teraz súčasná Junckerová komisia. Ďakujeme. Teraz pani Müller. Ďakujem, pani predsednička. Spoločná polnospodárska politika sa v správe popisuje ako mimoriadný problém v súvislosti s politickou koherentnosťou. Je správne, že chceme mať čo najvyššiu koherentnosť jednotlivých politických cieľov a koherentnosť znamená aj to, že sa majú doplňať účinky, nemali by sa neutralizovať. Ak závery z tejto správy pre ďalšie strategické plánovanie a legislatívnu prácu by sa mali vyvodiť. Chcela by som požiadať, aby koherentnosť neznamenala, že jedna politická oblasť e, bude určovať smerovanie ostatným politickým oblastiam. Musia sa e, zohľadňovať jednotlivé e, ciele na rovnakej úrovni. Spoločná polnospodárska politika má za úlohu zaistiť potravinovú bezpečnosť, teda dostatok dodávok potravín, tento cieľ nesmie byť podradený iným cieľom a nie len spoločná polskovská politika e, musí e, byť podrobená z hľadiska dopadu na životné prostredie. Musíme taktiež e, našu politiku životného prostredia, klimatickú politiku merať na základe toho, aby sme naďalej boli schopní produkovať kvalitné a dostupne, cenovo dostupné potraviny. Čo sa týka ešte greeningu tvrdíte, že to nie je dobré, že to nefunguje, ale keď sa pozriem na opatrenie, ktoré súvisia s greeningom, so zazeleňovaním, vidím, že 5 ornej pôdy v oblasti greeningu eh, by malo byť určených a v skutočnosti polnospodári až 9 vyčlenili eh, na tieto ekologické prednostné plochy. Tento program eh, má dva roky, dva roky je v obehu a nemôžeme ešte stále dostatočne vyhodnotiť dopady a vnímať to hneď negatívne. Tiež musím povedať, že keď spravodajkyňa naozaj chce e, sa zasadzovať za znižovanie emisí CO2, aj tu je potrebné podľa mňa ešte raz povedať, že ak 300 tisíc hektárov ekologických prednostných eh, plôch e, sa môže ošetriť pesticídmi, tak veľa CO2 sa tým ušetrí, ako keby sme e, um, odjazdili miliardu kilometrov, pretože ak ostránime tieto opatrenia, ktoré sa týkajú pesticídov, bu- museli by polospodári um, príjmať ďalšie opatrenia, museli by uh, pôdu preorávať a to by spôsobilo um, uvoľňovanie CO2. Ďalej, čo sa týka plitvania potravinami, 53% potravín, ktoré sa vyhadzujú, sa vyhodia v súkromných domácnostiach. Na toto sa musíme zamerať. Nie len útočiť na spoločnú polospodárskú politiku. A ešte jedna vec, ktorú spomínate, a to je pre mňa veľmi dôležité, ide o čistú pitnú vodu, to všetci chceme, aby bolo dostupné. A keď sa pozrieme na pitnú vodu, mali by sme tiež zohľadniť aj kanalizáciu, aj tá nie je na dostatočnej úrovni v Európskej únii. Čističky odpadových vôd sú významnou oblasťou a konečne o nich musíme začať hovoriť. A ešte jedna vec k polnospodárstvu. Nemyslím si, že polnospodárstvo naozaj má e, v záujme poškodzovať prírodu. E, naši polnospodári predsa chcú konať udržateľne, chcú odovzdať pôdu ďalšej generácii a aj toto by malo podľa mňa zaznieť eh, v tomto výbore a malo by sa to v správe zohľadniť. Ďakujem. Okay, uh, Ďakujem. Ešte niekto si želá vystúpiť? Ak nie, tak dám slovo zástupcovi komisie. Nech sa páči, dávam vám slovo. Thank you very much. Ďakujem. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za vynikajúco vypracovaný návrh správy. Je dobré, že správa nám potvrdzuje, že 7. program je užitočným nástrojom, ktorý umožňuje koherentnú aplikáciu našich politík. Takže tento záver, pani Sarbu, nás naozaj teší aj načasovanie tejto iniciatívy je veľmi vhodné, pretože nám umožní naplno vziať do úvahy vaše zistenia a odporúčania a zakomponovať ich do nášho hodnotiaceho procesu, ktorý práve začal. My sme začiatkom novembra zverejnili e, náš plán, e, je tam obsiahnutá metodika hodnotenia, ktorá je k dispozícii na webovej stránke komisie na, v sekcii Better Regulation. A nám sa páči aj prístup k hodnoteniu pani spravodajkyne a nazdávam sa, že sa budeme veľmi dobre navzájom doplňovať. Vy sa zameriavate na tri kľúčové priority 7. programu a na environmentálne agentúry. My sme sa rozhodli, že sa zameriame viac na celkovú štruktúru a strategickú úlohu programov. E, čo to v praxi znamená? Znamená to, že my tam hodnotíme otázky ako napríklad, či máme skutočne tú správnu environmentálnu stratégiu. Siedmy program by mal umožniť rýchlejší, predvídať, rýchlejšie, predvydateľnejšie a koordinovanejšie aktivity štátov EÚ. Mala by tam existovať synergia aj e, možnosť zracionalizovať naše prostriedky a zdroje. Chceme sa tiež zaoberať aj implementáciou, pretože mnohí z vás ste na to poukázali rovnako ako na otázky spojené s financovaním. Ďalej tu máme otázky spojené s tým, že sa treba opierať o vedecké poznatky a vymožiteľnosť, ako to zaznelo v poslednom príspevku. Práve v tejto chvíli sa zaoberáme e, voľbou ukazovateľov, ktorý, ktoré budú E, charakterizovať nielen priority, prvé tri priority, ale budú rovnako charakterizovať aj ďalšie priority, ako napríklad environmentálne riadenie. No a my budeme takisto realizovať všeobecné aj konkrétne konzultácie a v lete budúceho roku predpokladáme, že budú k dispozícii všetky výsledky. Na záver niekoľko stručných pripomienok k vašim odporúčaniam. Ja som presvedčený, že e, celý rad e, aktivít, ktoré komisia na začiatok budúceho roku pripravuje, už reagujú na vaše návrhy. Napríklad my očakávame návrh, ktorý sa týka úžitkovej vody. Ďalej tu máme stratégiu v oblasti plastov, udržateľného financovania a do konca roka E, takisto chceme prijať oznámenie, kde e, budeme hovoriť o tom, ako zmodernizovať a zjednodušiť tento program. Predseda komisie Juncker už povedal, že cieľom bude e, zmodernizovať ten program tak, aby prispieval aj k ďalším prioritám, ako je Parížská zmluva, ciele udržateľného rozvoja. A najväčšia výzva, najväčší problém pre komisiu v budúcom roku bude E, ten budúci viacročný finančný rámec, kde chceme predložiť e, návrh už v marci budúceho roku. A potom sú ešte otázku ako monitoring, transparentnosť, zodpovednosť. Aj to bude pre nás kľúčová oblasť záujmu. No a pokiaľ ide o výdavky na životné prostredie z európskeho rozpočtu, tak e, aj na to tu boli už návrhy tie environmentálne návrhy, a to si treba uvedomiť, že idú z rôznych fondov. Máme tu konkrétny nástroj LIFE, ale my máme aj ďalšie fondy, napríklad štrukturálne fondy a e, fond e, súdržnosti, kohezný fond. No a myslím si, že my takisto už e, pracujeme aj na tých otázkach spojených s knowledge, chceme doplňať poznatky tam, kde je to nutné, aby sme zaplnili biele miesta a potom chceme pripraviť monitorovací rámec pre akčný program vodného hospodárstva SDG a rovnako nás čaká aj vyhodnotenie 7. programu. Čiže my chceme, aby všetky tieto naše aktivity navzájom súviseli. Ďakujem pani Sarbu, želáte si to zhrnúť? Áno, ďakujem za slovo. Ďakujem aj kolegom za podnety, aj za názory. Ďakujem aj komisii. E, ja si myslím a vlastne plne súhlasím s tým, že by sme mali navrhovať riešenie a my sa o to pokúsime spoločne s pozmenujúcimi návrhmi. E, poprvé, e, na riešenie e, situácie v mestách, do, najmä dopravnej situácie a kvality vzduchu. E, ďalší bod, bezpečnosť potravín, ako ste povedali. A pod mrhanie potravinami to samozrejme do tejto e, oblasti tiež zapadá. Čiže ja budem očakávať vaše pozmeňovacie návrhy a nazdávam sa, že spoločne sa nám podarí túto správu e, dokončiť a že to bude naozaj veľmi dobrý signál, ktorý z nášho výboru Envy vyšleme na vonok. Ja sa teším na vaše pozmeňujúce návrhy a ešte raz ďakujem. A ja ďakujem. Ďakujem za štúdiu, ďakujem spravodajkyni, ďakujem tieňovým spravodajcom, ostatným členom skupiny. E, deadline na pomenujúce návrhy je 5. december do poludnia. Vo výbore Envy budeme hlasovať 27. februára budúceho roku. Tým je spoločná rozprava uzavretá. Ďalším bodom programu je hlasovanie, ku ktorému pristúpime o pol hodinu o 10.30. Čiže vyhlasujem krátku prestávku. Hello everyone, maybe what... Príjemne. Vážení kolegovia, posadajte si prosím, pripravte si hlasovacie karty. So we can start the voting. Začneme hlasovanie. pretože potom po hlasovaní máme ešte ďalší pracovný program. Okay, is everyone... Dobre, všetci ste pripravení na hlasovanie. Začíname krátkým hlasovaním. Určite radi využijete príležitosť, že budete mať možnosť hlasovať a budeme hlasovať priamo elektronicky. Vidím, že už všetci ste na miestach, takže otváram prvé hlasovanie dnešného dňa. Je to námienka podľa článku 106 fosfáty v mese. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. E, ďalšia námietka. Používanie sladidiel v jemnom pečive. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A teraz budeme hlasovať o technických normách, o systéme sledovateľnosti e, tabakových výrobkov. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Technické normy e, pre bezpečnostné prvky, ktoré sa používajú pri tabakových výrobkoch. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A teraz tu máme obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát, to je námietka podľa článku 106. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Which is, this is the next one? Yes. The next uh, vote is... Ďalšie hlasovanie. Globálne ukončenie testovania kozmetických výrobkov na zvieratá. Hustná otázka na komisiu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalšie hlasovanie. Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania so skleníkovými plynmi. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. A ešte tu máme jednu ústnu otázku, teda otázku na ústne zodpovedanie. Vraciame sa ku globálnemu ukončeniu testovania kozmetických výrobkov výrobkov na zvieratách, pretože je to otázka náradu. Otváram hlasovanie. Globálne ukončenie testovania kozmetických prípravkov na zvieratách. Je to otázka na ústne zodpovedanie pre radu. Doteraz sme hlasovali o komisii. Končím hlasovanie. Návrh prijatý. Otázka prijatá. Now we move to more complex ones. A teraz nasledujú dlhšie hlasovania. Najskôr budeme hlasovať o Medzinárodnej správe oceánov program pre budúcnosť našich oceánov v súvislosti s udržateľným rozvojom do roku 2030. Spravdajca pán Faria, pozmenujúci návrh 70, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa. Ešte raz kompromis 2 hlasujeme za prijatý. Ďakujem. Osemdesiat, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 81 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatý, trán 3 za, proti, zdržali sa, prijatý, 85 za, proti, zdržali sa, prijatý, 86 za, proti, zdržali sa, prijatý, 87 za, proti, zdržali sa prijatí. 88 za, proti, zdržali sa prijatí. 91 za, proti, zdržali sa prijatí. 92 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Fiš 6 za, proti, zdržali sa prijatí, FIŠ 9 za, proti zdržali sa prijatí, 93 za, proti zdržali sa prijatí, 94 za, proti zdržali sa, zamieta sa, 96 za, proti zdržali sa prijatí, 97 za, proti zdržali sa, zamieta sa, 98 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 104 za, proti, zdržali sa prijatí. 105 za, proti, zdržali sa prijatí. 106 za, proti, zdržali sa prijatí. 107 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 108 za, proti, zdržali sa, prijatý. 109 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 110 za, proti, zdržali sa, prijatý. 111 za, proti, zdržali, zdržali sa, prijatý. 112 za, 112. Otváram hlasovanie. Zamieta sa. 102. Za proti zdržali sa prijatí. 114. Za proti zdržali sa. Zamieta sa. 29 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Tran 20 za, proti, zdržali sa prijatí, 118 za, proti, zdržali sa prijatí, 120 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 121 za, proti, zdržali sa prijatí, 123 za, proti, zdržali sa prijatí, 124 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 125 za, proti, pardon, proti, zdržali sa, zamieta sa, overíme si hlasovanie, 125, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamieta sa, 126 za, proti, zdržali sa prijatí, 127 za, proti, zdržali sa prijatí, 128 za, proti, zdržali sa prijatí, 129 za, proti, zdržali sa prijatí, 130, pardon, nie, 131 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 2 proti, zdržali sa prijatí. 133 za, proti, zdržali sa prijatí. 134 za, proti, zdržali sa prijatí. 137 za, proti, zdržali sa prijatí. 138 za, proti, zdržali sa prijatí. 139 za, proti, zdržali sa prijatí, 140 za, proti, zdržali sa. Nevidela som socialistov. 140 ešte raz za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Rybolov 16. Želáte si overiť 140? Dobre, otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Ďakujem. A teraz kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 147 za, proti, zdržali sa prijatí. 148 za, proti, zdržali sa prijatí, 149 za, 153 za, proti, zdržali sa prijatí, 150 za, proti, zdržali sa prijatí, 151 za, proti, zdržali sa prijatí, 152 za, proti, zdržali sa prijatí, 154 za, proti, zdržali sa prijatí, 156 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Deväťdesiat päť za, proti, pozmenujúci návrh 95. To je, ak je kompromis zamietnutý, tak musíme hlasovať o jednotlivých pozmenujúcich návrhoch. Hlasujeme o 95 za, proti, zdržali sa, pretože kompromis bol zamietnutý. Overíme si hlasovanie o kompromise 8 elektronicky. Kompromis 8. Ešte niekto nehlasoval. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Hlasujeme o jednotlivých pozmenujúcich návrhoch 95 za, proti, zdržali sa, prijatí 117 za, proti, zdržali sa, prijatí 119 za, proti, zdržali sa, prijatí 122 za, proti, zdržali sa prijatí, 183 za, proti, zdržali sa, overíme si 183. Dovolte open. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Takto, keď ste všetci hlasovali za všetky čiast časti, tak ste kľudne mohli zahlasovať za kompromis 8. Je to taká zvláštna situácia, 158. Bolo to zaujímavé, pocvičili sme sa v hlasovaní 108, 158 za, proti, zdržali sa prijatí, 159 za, proti, zdržali sa prijatí, 161 za, proti, zdržali sa prijatí. 163 za, proti, zdržali sa prijatí. 166 za, proti, prijali sa, zdržali sa prijatí. 167 za, proti, zdržali sa prijatí. 168 za, proti, zdržali sa prijatí. 169 za, proti, zdržali sa prijatí. 170 za, proti, zdržali sa prijatí.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 178 za, proti, zdržali sa prijatí. 179 za, proti, zdržali sa prijatí. 180 za, proti, zdržali sa prijatí. 181 za, proti, zdržali sa prijatí. 182 za, proti, zdržali sa prijatí. 184 za, proti, zdržali sa prijatí. Tran 15 za, proti, zdržali sa prijatí, 186 za, proti, zdržali sa prijatí, 187 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí, 191 pro, za, proti, zdržali sa prijatí. Tran 16 za, proti, zdržali sa prijatí. 192 za, proti, zdržali sa prijatí. 194 za, proti, zdržali sa prijatí. 197 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí. 201, 202 za, proti, zdržali sa prijatí. 203 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí. 209 za, proti, zdržali sa prijatí. 210 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. 211 za, proti, zdržali sa prijatí. 212 za, proti, zdržali sa prijatí. 213 za, proti, zdržali sa prijatí. 214 za, proti, zdržali sa prijat, zamieta sa, 215 za, proti, zdržali sa prijatí, 216 za, proti, Prižali sa. Ešte raz to je za 216, kto je proti, 216, kto prijatý, 217 za, proti, zdržali sa prijatý, 218 za, proti, zdržali sa prijatý, 219 za, proti, zdržali sa prijatý, 220 za, proti, zdržali sa prijatý. 221 za, proti, zdržali sa prijatí. 222 za, proti, zdržali sa prijatí. 223 za, proti, zdržali sa prijaté. 224 e, po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 225 za, proti, zdržali sa prijatí. 226 za, proti, prijali, prijatý, kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatý, 234 za, proti, zdržali sa, prijatý, 235 za, proti, zdržali sa, prijatý, 236 za, proti, zdržali sa, prijatý, Tran 13 za, proti, zdržali sa, prijatý, 237 za, proti, zdržali sa prijatí. 238 za, proti, zdržali sa prijatí. 239 za, proti, zdržali sa prijatí. Trán 11 za, proti, zdržali sa. Kto je za? Trán 11. Kto je proti? Prijatý. 240 Let's check if it was us tran 11. Poďme sa pozrieť na tran 11. Dobre, otváram hlasovanie pre elektronické hlasovanie o tran 11 EKR. Chcete hlasovať alebo nie? Len sa pýtam. V tom prípade hlasovanie uzatváram. Návrh bol schválený. 240, kto je za? proti, zdržali sa schválené 241 za, proti, zdržali sa schválené 242 za, proti, zdržali sa schválené 243 za, proti, zdržali sa schválené trans 6 za, proti, zdržali sa schválené 244 za, proti, zdržali sa schválené Nedvihli ste ruky. Kto je za 244? Kto je proti? Je zamietnutý. 245 za, proti, zdržali sa, schválené. 246 za, proti, zdržali sa. Overíme si 246, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 247 za, proti, zdržali sa schválené. 248 za, proti, zdržali sa schválené. 249 za, proti, zdržali sa schválené. 250 za, proti, zdržali sa schválené. 251 za, proti, zdržali sa schválené. 252 za, proti, zdržali sa schválené. 253 za, proti, zdržali sa schválené schválené 254 za, proti, zdržali sa, schválené 255 za, proti, zdržali sa, schválené 256 za, proti, zdržali sa, schválené o rozdelené hlasovanie o 257 od prvá časť, otváram hlasovanie za, proti, zdržali sa, schválené druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené 258 za, proti, zdržali sa, schválené schválené 259 za, proti, zdržali sa, schválené 260 za, proti, zdržali sa, schválené 261 za, proti, zdržali sa, schválené 262 za, proti, zdržali sa, schválené 263 za, proti, zdržali sa, schválené 264 za, proti, zdržali sa, schválené 265 za, proti, zdržali sa, schválené. 266 za, proti, zdržali sa, schválené. 267 za, proti, zdržali sa, schválené. Tran 10 za, proti, zdržali sa, schválené. Tran 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 21 za, proti, zdržali sa, schválené. 22 za, proti, zdržali sa, schválené. 23 za, proti, zdržali sa, schválené. 24 za, proti, zdržali sa, schválené. Tran, uh, úvodné 2 za, proti, zdržali sa, schválené. 3 za, proti, zdržali sa, schválené. 4 za, proti, zdržali sa, schválené. Š- stále sme tran. Nie, pardon, ukončili sme naše pozmienujúce návrhy 22 z, z, tam nehlasujeme. Jednotka za, proti, zdržali sa schválené. 2 za, proti, zdržali sa schválené. 3 za, proti, zdržali sa schválené. 4 a transit 1 e, za, proti, zdržali sa schválené. 5 za, proti, zdržali sa schválené. Šesť za, Pardon, odpadlo, lebo peťka bola schválená. Ideme ďalej. 10. Za, proti, zdržali sa, schválené. Tran 16. Za, proti, zdržali sa, schválené. 11. Za, proti, zdržali sa, schválené. 12. Za, proti, zdržali sa, schválené. 8. Nie. AM8, AM13 a e e TRAN 8 e eh, identické za, proti, zdržali sa schválené. 14 a TRAN 18 za, proti, zdržali sa schválené. 15 a TRAN 9 za, proti, zdržali sa schválené. 16 a 29 za, proti, zdržali sa schválené. 17 a 28 za, proti, zdržali sa schválené. TRAN 5 za, proti, zdržali sa schválené. 18 za, proti, zdržali sa schválené, 19 za, proti, zdržali sa schválené, 20 za, proti, zdržali sa schválené, 9, nie? 23 za, proti, zdržali sa schválené, 24 za, proti, zdržali sa schválené, 25 za, proti, zdrž, zdržali sa zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 27 za, proti, zdržali sa, schválené. 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti, zdržali sa, schválené. 32 za, proti, zdržali sa, schválené. 33 za, proti, zdržali sa, schválené. 34 za, proti, zdržali sa, schválené. 35 za, proti, zdržali sa. Overíme si 35. Otváram hlasovanie. Viete, že niektoré skupiny vôbec nedvíhali ruky, takže sa mi nedalo odhadnúť. Ukončujem hlasovanie, návrh je schválený. 36. Kto je za? proti, zdržali sa schválené, 37 za, proti, zdržali sa schválené, 38 za, proti, zdržali sa schválené, 39 za, proti, zdržali sa schválené, 40 za, proti, zdržali sa schválené, 41 za, proti, zdržali sa schválené, 42 za, proti, zdržali sa schválené, 43 za, proti, zdržali sa schválené, 44 za, proti, zdržali sa, schválené. 45 za, proti, zdržali sa, schválené. 46 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa. 48 ešte raz, kto je za? Proti. proti. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 50 za, proti. Kto je za 50? Návrh je schválený. 51 za, proti, zdržali sa schválené. 52 za, proti, zdržali sa. Hovoríme si 52, otváram hlasovanie. Hlasujeme príliš rýchlo, lebo už nedvíhate ruky. Ukončím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 53 za, proti, zdržali sa, schválené. 54 za, proti, zdržali sa, schválené. 55 za, proti, zdržali sa, schválené 56 za, proti, zdržali sa, schválené 57 za, proti, zdržali sa, schválené 58 za, proti, zdržali sa, schválené 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 60 za, proti, zdržali sa, schválené 61 za, proti, zdržali sa, 61, kto je za, je to schválené. 62 za, proti, zdržali sa, schválené. 63 za, proti, zdržali sa, schválené. 64 za, proti, zdržali sa, schválené. 65 za, proti, zdržali sa, schválené. 67 za, proti, zdržali sa, schválené. 68 za, proti, zdržali sa, schválené. 69 za, proti, zdržali sa, schválené. Peš 3 za, proti, zdržali sa schválené, peš 7 za, proti, zdržali sa schválené, peš 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Máme tu potom celú skupinu pozmeňujúcich návrhov od e, výboru pre rybolov, budem hovoriť čísla 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 17 ešte raz, takže 15 za, za, tak je schválené. 17 za, proti, zdržali sa, schválené. 19 za, proti, zdržali sa, schválené. 20 za, proti, zdržali sa, schválené. 21 za, proti, zdržali sa, schválené. 22 za, proti, zdržali sa, Overíme si 22. Otváram hlasovanie. A, na, a ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté 24 za, proti, zdržali sa schválené 25 za, proti, zdržali sa schválené 26 za, proti, zdržali sa schválené 27 za, proti, zdržali sa schválené, 28 za, proti, zdržali sa schválené. Zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa schválené, 31 za, proti, zdržali sa schválené, 32 za, proti, zdržali sa. Overíme si 32. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. 33 za, proti, zdržali sa schválené, 34 za, proti, zdržali sa schválené, 35 za, proti, zdržali sa schválené, 36 za, proti, zdržali sa schválené, 37 za, proti, zdržali sa schválené, 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 39 za, proti, zdržali sa schválené, 40 za, proti zdržali sa schválne 41 za, proti zdržali sa zamietnuté 42 za, proti. Ešte raz, kto je za 40, proti, zdržali sa. To je nejaká kombinácia. Overíme sa 42. I was mislead by some hands. Trochu ma zmietli niektoré ruky, ukončujem hlasovanie a je to jednoznačne schválené. 43 za, proti, zdržali sa schválené, 44 za, proti, zdržali sa schválené. Po konečné hlasovanie, otváram hlasovanie o konečnom znení. And the vote is... A ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Ďalšie hlasovanie je o Európskych e, zboroch Solidarity. Začneme pozmeňujúcim návrhom 76, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 6a, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 6b, za, Chcete si to veriť, 6a? Tak dobre, samozrejme, je to kompromis, overíme si to. Takže 6a otváram hlasovanie. A ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 6b. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. to bolo naopak. Takže preto som posúdila veci, ako som posúdila. Otváram hlasovanie pre 6B. Ešte stále nehlasovali všetci. Ukončujem hlasovanie. Schválené. 77. Takže pokryté 6b. Mhm. 12 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 79 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5A za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 5B za. Chcete to veriť ešte? Dobre. Tu bude to isté. Kompromis 5A. Otváram hlasovanie.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 Ukončujem hlasovanie pre 5B a tiež bol zamietnutý. Pôjdeme teda postupne po pozmeňujúcich návrhoch. Pozmeňujúci návrh 13, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 80. Chcete overovať 13? 13. Otváram hlasovanie. Zamietnuté. 80, kto je za 80, proti, zdržali sa zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa schválené. 82 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 83 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa ALDE, nevidel som nikoho hlasovať od vás. Nevidela som nikoho hlasovať, takže kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si to. Otváram hlasovanie. Takže vy meníte postoje v závislosti od toho, aký kompromis podporujete. Ukončujem hlasovanie. E, schválené 80 87 za, proti, zdržali sa, schválené. 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 89 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 90 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 92 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 93 za, proti, zdržali sa, schválené. 94 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválne. 97 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 98 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 99 za, proti, zdržali sa zamiet... Pardon, schválené. 100 za, proti, zdržali sa schválené. 17 za, proti, zdržali sa schválené, 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 19. Chcete sa pri 18? Otvárame hlasovanie pre 18. Otváram hlasovanie a zároveň hlasovanie ukončujem zamietnuté. 101 za, proti, zdržali sa schválené. Rozdielne hlasovanie 102 prvá časť, hlasujeme kto je za, proti zdržali sa schválené, druhá časť za, proti zdržali sa zamietnuté. Alebo nie, overíme si to, druhá časť 102, lebo bola tu veľmi malá účasť v hlasovaní. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. 103 za, proti zdržali sa zamietnuté, 104 za, proti zdržali sa zamietnuté, kompromis 1 za, proti zdržali sa schválené, 106 za, proti zdržali sa, overíme si to 106. And the vote. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa. Kompromis 3, prosím, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 109 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 23 za, proti, zdržali sa. Overíme si 23. Nech sa páči, hlasujte, otváram hlasovanie. And it's closed. Koniec hlasovania. It is adopted. Prijaté. 110. Who is in favor? Against. Ďalej sú 4 za, proti zdržali sa prijaté 24 za, proti zdržali sa prijaté 25 za, proti zdržali sa prijaté kompromis 2 za, proti zdržali sa prijaté 114 za, proti zdržali sa prijaté 115 za, proti zdržali sa prijaté 116 za, proti zdržali sa prijaté. Ústny pozmeňovací návrh k návrhu 117. Sú nejaké námietky? Nie. Takže budeme hlasovať spolu s týmto ústnym návrhom. To je za, proti zdržali sa prijaté. To isté platí aj pre 118. Sú nejaké námietky? Nie. Takže hlasujeme k 118. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. je k 119. Ak nie sú námietky, hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej 120. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 121 za, proti, zdržali sa Overíme si 121. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 122 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 125 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 125 za proti zdržali sa prijaté, 126 za, proti zdržali sa prijaté, 127 za, proti zdržali sa prijaté 29 za, proti zdržali sa, overíme 29, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 30 za, proti zdržali sa prijaté 31 za, proti zdržali sa prijaté 32 za, proti, zdrželi sa prijaté 128 za, proti, zdrželi sa prijaté 129 za, proti, zdrželi sa prijaté 130 za, proti, zdrželi sa prijaté 131 za, proti, zdrželi sa prijaté 132 za, proti, zdrželi sa prijaté 133 za,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 teda Proti? Zdržali sa prijaté 44 za, proti zdržali sa zamietnuté 3 za, proti zdržali sa prijaté 45 za, proti zdržali sa zamietnuté 4 za, proti zdržali sa prijaté 46 za, proti zdržali sa zamietnuté 47 za, proti zdržali sa zamietnuté 48 za, proti zdržali sa zamietnuté 5 za. Proti zdržali sa. Overíme si peťku. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 49 za, proti zdržali sa zamietnuté. 50 za, proti zdržali sa zamietnuté. 51 za, proti zdržali sa zamietnuté. 52 za, proti zdržali sa zamietnuté. 53 za, proti zdržali sa zamietnuté. 6 za, proti zdržali sa zamietnuté. 54 za, proti zdržali sa zamietnuté. 55 za, proti zdržali sa zamietnuté. 56 za, proti zdržali sa zamietnuté. 57 za, proti zdržali sa prijaté. 58 za, proti zdržali sa prijaté 59 za, proti zdržali sa zamietnuté 60 za, proti zdržali sa zamietnuté. Ďalej. 63 za, proti zdržali sa zamietnuté 64 za, proti zdržali sa zamietnuté 65 za, proti zdržali sa zamietnuté 66 za, proti zdržali sa zamietnuté 67 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 68 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej návrh 74 za, proti, zdržali sa prijaté. 75 za, proti, zdržali sa Nevidela som, ako hlasovalo ALDE. Ešte raz 75 za, proti zdržali sa, prijaté. Ďalej budeme hlasovať o návrhu stanoviska v takto pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o kompromise, ktorý bol súhlasený k ETS. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. To je všetko. Týmto sme ukončili hlasovanie. Ďakujem všetkým za účasť na hlasovaní. Ah, right in time. Yeah.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 Zastupuje niekto pani Pietikajnen? Ak nie, tak slovo dostáva pani Dali. Ehm, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za to, že máme možnosť prejednať tento bod. Vieme, aká dôležitá je táto téma pre našich občanov a ako veľa sa o tejto téme hovorí. Je k nej množstvo informácií k dispozícii. Ja mám pocit, že v tomto prípade Európska únia dokazuje to, že je vo vedení a tiež, že ukážeme zbytku sveta, že dokážeme sa dostať do situácie, keď kozmetika sa nebude testovať na zvieratách. Spomína to preto, e, že Únia prijala úplný zákaz testovania na zvieratách a tiež sa prijal globálny zákaz ukončenia uvádzania na trh kozmetiky, ktorá sa testuje na zvieratách. A dnes po rokoch tohto globálneho zákazu v platnosti vidíme aj isté pozitívne výsledky v dôsledku tohto zákazu. Domnievame sa, že došlo k pozitívnym e, dopadom aj na priemysel. Mm, boli totiž veľké obavy, e, že priemysel utrpí v dôsledku tohto zákazu, ale vidíme, že priemysel v podstate prekvitá a zameriava sa na inovácie Tiež sa venuje množstvo energie vo výskume alternatívnych metód testovania, čo prinieslo tiež pozitívne výsledky. Je treba tiež povedať, že veda, moderná veda, ktorá sa zameriava na inovatívne technológie, ktoré nezahrňajú eh, testovanie na zvieratách, eh, sa tiež rozširuje. Toto je moje vyjadrenie v tejto chvíli. Verím, že vďaka našej iniciatíve sa nám podarí vyslať tento signál aj na globálnej úrovni. Myslím si, že by sme mali podporiť úsilie rady a komisie a mali by sme sa tiež snažiť získať si ich podporu. Chceme týmto vyzvať radu a komisiu, aby presadzovali globálny zákaz testovania kozmetiky na zvieratách. Ešte jedna doplnková poznámka. Keď hovoríme o alternatívnych eh, metódach testovania k testovaniu na zvieratách, neznamená to, že sa chystáme vystaviť eh, verejné zdravie nejakému riziku či ohrozeniu a že sa tým zastavia inovácie hľadiska hľadania nových výrobkov. My len tvrdíme, že existujú alternatívy k testovaniu na zvieratách, ktoré sa už preukázali ako spolahlivé a ktoré dokazujú, že ak presadíme globálny zákaz testovania na zvieratách, ešte stále môžeme mať k dispozícii kvalitnú kozmetiku a kvalitné kozmetické výrobky. Európska únia teda vyslala tento signál globálne a vidíme, že postupné odstavovanie testovania na zvieratách sa darí presadiť a že to môže mať pozitívne výsledky a preto predkladáme túto iniciatívu tak aby sme zaistili, že tento globálny zákaz eh, aby sa prijal naozaj aj na globálnej úrovni. Pani Girling, ďakujem. Ja súhlasím do všetkým, čo povedala Miriam. Chcela by som ešte niečo však doplniť, ak dovolíte. Mnoho krajín prechádza k úplnému zákazu testovania na zvieratách a chcela by som privítať nedávny pokrok aj na Novom Zélande, v Guatemale. Dve úplne odlišné krajiny dokazujú šírenie tohto uvedomenia si a presvedčenia v tejto veci. Nebudem teraz hovoriť o, o tom, čo to všetko robíme v EÚ. Chceme vyzvať ostatných hráčov vo svete. Chcela by som zdôrazniť, že je to v podstate diplomatická misia. S týmto ideme aj na pôdu OSN. Chceme vyzvať OSN, aby sa stalo súčasťou tejto iniciatívy a aby vyzvalo svojich členov k tomuto kroku. Na tomto základe preto chcem zdôrazniť, že náš výbor týmto prijíma znenie tak, ako sa to navrhuje v podstate s podporou takmer všetkých politických skupín. Nemali by sme doplňať príliš veľa k tomuto zneniu. Niekedy je to na mieste, keď e, diskutujeme naozaj medzi sebou alebo s komisiou o Európskej únii, ale toto sa týka e, globálneho prijatia tej iniciatívy, teda snažme sa ponechať to v takejto stručnej, výstižnej forme. E, tá najpodstatnejšie tam je. Myslím si, že nie je na mieste tam dodávať úplne všetko, čo tam chceme presadiť, čo sa týka ochrany práv zvierat. Chceme, aby to bolo výstižné, aby to získalo podporu aj na úrovni tých 80 krajín, ktoré ešte nepodporili túto iniciatívu a chceme, aby to urobili aj pod zaštitou OSN. Verím, že kolegovia to podporia. Ďakujeme. Pani Rís. Ďakujem, pani predsednička. Ja súhlasím s tým, čo už kolegyne povedali Myslím si, že to hlasovanie je dobrým náznakom a že sa nám podarí aj s veľkou väčšinou podporiť toto uznesenie, ktoré sprevádza tento bod. Možno ešte dve poznámočky, ak dovolíte, aby som neopakovala to, čo už kolegyne povedali. Už 5 rokov Európska únia zaujíma stanovisko k tomuto globálnemu zákazu testovania na zvieratách. Ešte stále vidíme, že 115 miliónov každý rok prichádza o život v laboratóriách v takmer 200 krajinách Všetci sme pod veľkým tlakom, občania nás vyzývajú už celé roky, aby sme to robili. Takýž mimovládky sa v tomto mobilizujú, ako aj spotrebitelia čoraz viac e, majú o to záujem a čoraz viac uprednostňujú tie kozmetické značky, ktoré uvádzajú, že neboli použité testy na zvieratách. Teda všetko nám e, naznačuje, že je to pozitívny trend a že Európania sú veľmi citliví k utrpeniu zvieratá. Chcela by som ešte pripomenúť, že 405 krajín na svete ešte stále povoluje e, kozmetiku, ktorá sa testuje na zvieratách, ale postupne sa to mení. Izrael, India, Nový Zéland, ďalej Švajčiarsko, mnoho ďalších krajín sa k nám už pridalo v tomto zákaze. A ďalej Austrália, Južná Kórea, e, ako som už povedala, Európska únia sa angažovala ako prvá. Isté, že my máme presvedčivé nástroje, aby sme presvedčili ostatné krajiny, aby sa k nám pridali. Máme tiež argumenty. Už tu kolegyne ich pripomenuli 5 rokov po rozhodnutí zakázať globálne kozmetický priemysel e, Európskej únie je naďalej v popredí, vo vedení, zamiznáva zhruba 2 milióny ľudí. Je to priemysel, ktorý investuje každoročne milióny eur do alternatív v testovaní. A to je veľmi dobré. Taktiež sa podporujú partnerstva s rôznymi programami, ktoré majú sponzoring z európskej úrovne, a takže orgány a priemysel musia naďalej uh, byť schopní zaručiť uh, tieto partnerstva a taktiež v oblasti výskumu, aby sa hľadali alternatívne metódy testovania a taktiež hľadiska štandardizácie. A to ešte o to viac, uh, aj keď sa to možno dá byť vedľajšie, ja by som to možno trošku doplnila do nášho spoločného textu, ešte o to viac, že kozmetický sektor Mm, je schopný spolufinancovať eh, tento výskum a to je tiež prospešné pre univerzity, pre výskumné strediska a tak ďalej. Toto jediné by som chcel doplniť do textu. A bola by som však rada, keby tento text eh, si získal čo najväčšiu podporu aj v našom výbore, aj v celom parlamente. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pán Ek. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujeme za to, že dnes máme možnosť prejednať túto tému celosvetový zákaz pokusov na, zvierat, na zvieratách v prípade kozmetiky už mal prísť dávno, pretože v súčasnosti pri využití um, testovacích metod, ktoré sú k dispozícii bez použitia zvierat, eh, je možné zachovať a zaručiť dostatočnú bezpečnosť. Okrem toho v rámci kombinácie rôznych prísad, ktoré sa už testovali, sa môžu dostať na trh aj nové výrobky bez toho, aby sa musel položiť čo len jediný zvierací život testovaní. Napriek dostupnosti alternatívnych metód ešte stále žiaľ milióny takýchto testov na zvieratách sa každoročne vykonávajú, aby sa, e, dajme tomu, mohol uviesť na trh e, nový odtieň e, rúžu alebo očných tieňov. Naozaj si kladiem otázku, ako hlboko ešte musíme klesnúť, aby sme niečo také povolili. V mnohých ohľadoch je to zrejme jediná lenivosť priemyslu prejsť na iné metódy než testovanie na zvieratách Myslím si, že ak by sme firmám e, dali trošku väčšie stimuly, aby sa obrali správnym smerom, e, tak by sa tým dosiahlo veľa. Ešte na záver by som chcel povedať, e, áno, počúvajme želania desiatok miliónov ľudí, občanov Európy, väčšina obyvateľov únie je za zákaz testovania kozmetiky na zvieratách a ak, ak ich budeme počúvať, tak sa budeme jednoznačne uberať správnym smerom. Ďakujem. Ďakujeme. Týmto sme uzavreli zoznám e, rečníkov. Ešte pani Evi, nech sa páči, tá práve vošla. Grazie, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ospravedlňujem sa za meškanie. utekala som aj z výboru PETY, takže e, ako, už, ako, ako jedna z e, signatárok tohoto návrhu. Som naozaj veľmi rada, že sa môžem zúčastniť. Je mi ľúto, že som si nepočula reakcie kolegov, ale chcel som potvrdiť a počerknúť jednu vec. Myslím si, že je naozaj až nutné pre Európu a pre Európsku komisiu, najmä pre tento parlament, aby sme uh, Ehm, presiahli tú našu lokálnu úroveň a viac sa zamerali najmä na globálnu úroveň, predovšetkým na úroveň OSN, aby sme zabezpečili globálny zákaz experimentov na zvieratách v prípade kozmetických produktov. Mali by sme veľmi dobre vedieť, aké obrovské rezervy e, tu sú také tie, vá, e, také tie vágne, nepresné e, definície, ktoré umožňujú, že naďalej podporujeme Um, testovanie na zvieratách a zabraňujú taký skutočný, autentický a úplný zákaz testovania na zvieratách v prípade kozmetického sektora. Takže preto by sme naozaj mali bez akéhokoľvek zaváhania žiadať zákazy na globálnej medzárodnej úrovni. Um, je to niečo, čo v podstate žiadajú aj uh, už takmer milión obyvateľov v Európe, ktorí žiadajú zákaz vivisekcie a samozrejme je to niečo, čo sa týka všetkých ostatných sektorov, ktoré e, využívajú testovanie na zvieratách. V konečnom dôsledku očakávajúc koniec experimentovania na zvieratách, a to chcem povedať vo všetkých sektoroch, nielen v kozmetike, je dôležité, aby sme presiahli tú našu úroveň a išli na globálnu úroveň, aby sme ukončili testovanie na zvieratách, lebo to v podstate e, ukončuje dôveryhodnosť Európskej únie na globálnej úrovni. V tejto oblasti je to oblasť, ktorá je neustále ťažko skúšaná, lebo vidíme, že porušenie, k porušeniam dochádza dennodenne a preto pripomínam aj tomuto výboru, koľko rôznych petícií poslali európsky občany tomuto parlamentu, o ktoré parlament dostáva a je v tomto smere naozaj dôležité a kľúčové, aby sme počúvali a našli autentickú odpoveď, aby sme sa už ďalej um, neschovávali za nekonanie našich inštitúcií. Ďakujem pekne. Ďakujeme pani Grostet. E, tí, ktorí sú prítomní, ktorí sú v parlamente už dlho, určite spomínajú na mimoriadne e, až takú e, prudkú diskusiu o zákaze používania kozmetických, testovania kozmetických výrobkov na zvieratách a dnes sú v Európe testy na zvieratách, kozmetické testy zakázané a skutočne priemysel urobil veľkú Ke vyvinul veľké úsilie na hľadanie alternatívnych riešení a je potrebné, aby teraz tento zákaz sa stal globálnym a aby Európska únia sa nechala počuť a, a aby naďalej pokračovali inovácie v kozmetickom priemysle bez testovania na zvieratách. To je dobrá vec. A zatiaľ sme tento globálny zákaz nedosiahli, pretože vlastne je tu istá konkurencia. E, samozrejme, že rozvoj alternatívnych riešení je nákladná vec, bolo to dlhé, dlho to trvalo, kým sa to spustilo, ale už e, to tu máme. Zákaz týchto testov bol nevyhnutný a vyžadovalo si to veľké úsilie. Ešte by som rada zareagovala na posledné vystúpenie. Pozor, ak my všetci budeme súhlasiť so zákazom testov na zvieratách v kozmetickom priemysle, a my s tým už dlho súhlasíme, tak treba byť veľmi pozorní, aby sme to zatiaľ neaplikovali na vedecký a lekársky výskum, pretože vieme, že ešte je niekoľko málo oblastí, najmä v lekárskej oblasti. Bohužiaľ, tam ešte stále potrebujeme e, testovať na zvieratách. Takže naozaj treba dohliadať na to, aby tie e, podmienky pre zvieratá boli čo najlepšie, ale nezabúdajme, že máme oblasti lekárskeho výskumu, že kde sa musia ešte testy vykonávať na zvieratách. Prosím vás, Nezabúdajme na to, buďme bdeli, možno, že o niekoľko rokov bude možné zakázať ich, ale zatiaľ ešte nemôžeme zakázať e, používanie zvierat na lekársky výskum. To by bolo veľmi vážne, bohužiaľ musíme s tým ešte zatiaľ súhlasiť. E, ďakujem pani Giordano. Le combat contre l'expérimentation animale. Ďakujem. Tieto e, experimenty na zvieratách sú mi veľmi blízke a ja súhlasím s týmto textom, keď e, náš výbor sa rozhodol tejto téme venovať. Chcem pripomenúť koordinátorom, že sa musíme globálne zamyslieť a nie len nad kozmetickou oblasťou. Treba pripomenúť, že zákaz e, experimentov na zvieratách viedol k hľadaniu a vyvíjaniu nových experimentálnych metód v kozmetike. Možno, že by to bolo e, dobre e, e, rozpracovať, a v, najmä pre ten kozmetický priemysel, lebo väčšina tých prvkov, ktoré sa používajú v kozmetickom priemysle sa používajú aj vo farmaceutickom priemysle pri výrobe rôznych čistiacich prostriedkov a tak ďalej. Ale v tomto prípade máme právny rámec, ktorý umožňuje pokusy na zvieratách spolu s reglementáciou REACH. Preto je potrebné túto problematiku rozšíriť na všeobecné experimenty na zvieratách. Treba nájsť alter... To, že sme našli alternatívy na kozmetický výskum je dobré, ale to je len e, vrchol ľadovca. Keď komercializácia výrobkov, ktoré boli E, testované na zvieratách e, prebieha mimo EÚ, tam nemáme žiadny dosah. Napríklad v júli jedna značka kozmetiky, ktorá e, oficiálne bola proti testovaniu na zvieratách, nakoniec ustúpila pred jednou azijskou krajinou a umožnila testovanie na zvieratách. A preto ja plne podporujem myšlienku OSN, aby sa prijala záväzná medzinárodná E, e, konvencia o zákaze testovania na zvieratách v kozmetike aj v iných oblastiach. Ďakujem ešte niekto? Ak nie, tak dám slovo komisii. Pani Paskovská. Or not. Alebo niekto iný? Je kolega? Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať poslancom za dnešnú rozpravu, ktorá skutočne prispieva e, k tejto otázke, aby sa v kozmetike už netestovali e, prvky na zvieratách. Komisia už niekoľkokrát zdôraznila význam tejto témy a E, vy ste dostali aj nedávno odpoveď 3. maja tohto roku, odpoveď na ústnú otázku, kde je zrekapitulovaná činnosť komisie v oblasti medzinárodnej spolupráce e, na, záujme tohto zákazu. A my budeme teda ďalej sledovať túto tému, aj návrh uznesenia, ale môžem vás uistiť, že komisia venuje mimoriadnú pozornosť tejto téme a tak, ako povedala pani Grosted alebo pani Rís, parlament prišiel s tou myšlienkou, aby sa e, zakázali pokusy na zvieratá v kozmetickom priemysle a Európa je pionierom v tejto téme. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem. Ďakujem komisii a teraz môžeme diskusiu k tomuto bodu uzavrieť. Pozmenujúce návrhy môžete predkladať do 6. decembra 2017 do 11. 27. februára budeme o tejto správe hlasovať vo výbore ENVY. A ďalší bod programu je udelenie rozpočtového absolutória za rok 2016. Je tu súhrný eh, rozpočet Európskej únie, Európska komisia, potom EMA, EFSA, EEA a ECA. E e e Koordinátori ma poverili vypracovaním tejto správy, takže ja teraz e, uvediem takú mm, krátku prezentáciu tejto témy. Ako viete, Udelenie rozpočtového absolutória uzatvára celý cyklus rozpočtu, takže ide tu samozrejme o proces, v rámci ktorého Európsky parlament a Rada skúmajú implementáciu a plnenie rozpočtu a vyžadujú od Európskej komisie a od ostatných e, orgánov, e, aby preukazovali zodpovedný prístup e, k používaniu financií. Naša práca na absolutóriu vychádza zo správ, ktoré pripravil, Euró pripravil Európsky e, súdny dvor, e, komisia a agentúry. E, vychádzame z údajov z roku 2016, sústredujeme sa na záväzky aj na platby a na E, všeobecné využitie financií. E, miera využitia je veľmi vysoká, až na niektoré výnimky, napríklad DŽ klima, najmä na položky platby. E, v navrhovaných témach nájdete aj iné témy, ktoré sa týkajú roku 2016, napríklad došlo k miernemu zníženiu miery pochybení v oblasti e, rozvoja vidieka, rybolovu, životného prostredia a klímy. Pokiaľ ide o program LIFE, tak e, okrem toho komisia pripravila akčný plán na základe pripomienok Dvora auditorov, aby zabezpečila E, vylepšenia v oneskorených platbách a v minulom roku tento program poskytol 350 miliónov eur na kofinancovanie 150 nových projektov v 23 členských krajinách. Agentúry navrhované stanoviska tu zdôrazňujú najmä vedecké a technické výstupy, ako aj počet dôležitých iniciatív na zvýšenie transparentnosti Napríklad agentúra pre liečivá SPUS otvorila webovú stránku v roku 2016, ktorá poskytuje otvorený prístup ku klinickým správam o nových liekoch na ľudské využitie, ktoré sú autorizované v Európskej únii. Môžete si to pozrieť, ak vás zaujímajú detaily. Čiže na základe dostupných informácií aj keď v niektorých oblastiach e, sú potrebné ešte vylepšenia. Týchto šesť navrhovaných správ vyjadruje celkové uspokojenie s mierou plnenia rozpočtu zo strany komisie, najmä pokiaľ ide o rozpočtové okruhy životné prostredie, klímu, e, bezpečnosť potravy na verejné zdravotníctvo e, rovnako e, je vyjadrená spokojnosť s prácou agentúr. Tieto stanoviská vyjadrujú názor, že komisii môžeme udeliť absolutórium, pokiaľ ide o výdavky v oblasti životného prostredia, klimatickej politiky, verejného zdravotníctva a bezpečnosti potravín za rok 2016 a že aj týmto piatim agentúram môžeme poskytnúť absolutórium. Ide o agentúry, ktoré spadajú pod kontrolu výboru ENVY. A teraz sa chcem obrátiť na tieňových spravodajcov, ak majú o to záujem. Ja vám dám priestor na vaše komentáre. Máme tu niekoho z tieňových spravodajcov? Suppose... Pani Karembach tu nie je. Zatiaľ. Takže pán Eichhout. Uh, thank you, Madam Chair, and thank you for all the... I am the shadow, yeah, yeah. <laughs> Ďakujem pekne. Áno, ja som tieňový spravodajca. Niekedy je to šokujúce. Ďakujem. Bol som trošku rozptýlený, pardon, ale ja ako tieňový spravodajca za zelených sa chcem poďakovať vám za všetky návrhy, absolutórii. Len jedna poznámka. Berete na vedomie prijaté usmernenia o whistleblowingu eh, na úrovni a myslím si, že by stálo za to uviesť to aj v kontexte iných agentúr, či aj oni chcú implementovať to isté, pretože si myslím, že to je dobrý príklad, ktorý eh, takto stanovuje agentúra EA a aj ostatné agentúry by sa k tomu mali pridať. Ešte ďalšia poznámka k jednému článku, ktorý máte k absolutóriu k agentúre EFSA, tam uvádzate, beri na vedomie, že autorita spojená s eh, poslancami, eh, čo sa týka využitia eh, čistých údajov v kontexte testovania pesticidu glyfosatu, To je dosť kontroverzná téma, ak by som to mohla takto povedať. Je pravda, že sa podelili o údaje a mimochodom v tabulkách a číslach, ale odmietli uviezť čokoľvek k metodike, k diskusiám a záverom týchto štúdií a práve to samozrejme je podstatné, čo presne s týmito údajmi a číslami urobili. To je teda dôležité doplnenie, ktoré by sa tu malo objaviť a práve preto teraz štyria poslanci e, zažalovali EFSU tejto veci, pretože e, nie je dostatočná transparentnosť v ich činnosti. Myslím si, že keď sa v článku spomínajú len e, tie surové údaje, tak je to trošku jednostranný pohľad a podoba tohto článku. Teda chceme prežiť pozmeňovacie návrhy, buď eh, aby sa to vypustilo a aby sa to prejednalo v rámci správy absolutórii agentúry EFSA ešte stále to totiž prejednáva súd, možno by sme sa k tomu teda nemali vyjadrovať, alebo ak sa chceme vyjadriť, tak chceme predložiť pozmeňujúci návrh, eh, kde sa to trošku rozšíri, eh, neponechá sa to len na tých súrových údajov, pretože to nevystihuje celú skutočnosť a práve preto prebieha to súdne konanie, kde sa žiada o transparentnosť. V tomto smere by sa to malo napraviť e, a uviezť na pravú mieru. Toľko teda dva pozmeňujúce návrhy k tomuto. Buď, aby sa to vypustilo z diskusii, alebo aby to bola plná diskusia. Aby nemala EFSA dojem, že ich retorika je skopirovaná v parlamente. Ďakujem. Ďakujeme. Nevidím nikoho ďalšieho teňových spravodajcov, ktorí by sa chceli vyjadriť. A teraz teda dostávajú slovo poslanci pani Dali. Ďakujem. Ja by som nadviazala na to, čo povedal kolega Eichhout. Najmä preto, že v posledných týždňoch sme vyjadrili obavy viackrát z hľadiska neschopnosti FCA EKI e, opätovne vyhodnotiť výsledky E, zadefinovania glyfozátu ako karcinogénnej látky a taktiež výročné absolutorium týchto dvoch agentúr ma mm, vedie k tomu, že opäť nastolujem tieto obavy. A tiež, čo sa udialo, podľa mňa nastoluje na program otázku metódy práce týchto agentúr, tedy transparentnosti, procesu vyhodnocovania, ďalej nezávislosti týchto agentúrnych expertov a tiež ich možné napojenie na priemysel Nemôžem teda v plnej miere súhlasiť so závermi, že EFSA eh, eh, vyvoláva dôveru občanov v systém potrebujem práve aj na, vzhľadom na to, že došlo k mm, rôznym škandálom zverejneným v novinách a okrem iného aj v Guardiane a tam sa ukazuje presný opak. My sa teda domnievame, že všetko to sa musí spomenúť a náležite prejednať predtým, než sa rozhodne o tom, či udelíme absolutórium najmä týmto dvom agentúram. Ďakujem. Uh, Madame Pani Boržan. Zahvaľujem, gospođo predsednice, i moram na početku... Ďakujem pekne. Chcela by som na úvod povedať, že táto absolutórium by sa malo udeliť, pretože peniaze sa využili podľa pravidiel čo sa týka Európskej agentúry pre lieky, táto agentúra je v osobitnej situácii vzhľadom na to, že sa musí presťahovať, presunúť do inej krajiny, aj keď agentúry prijali rozhodnutie presunúť sídlo tejto agentúry do Amsterdamu. Je to nová situácia, ktorá si bude vyžadovať financie navyše. A síce budú potrebné financie na pokrytie doplnkových nákladov, ktoré vyplývajú z Brexitu. Konkrétne bude potrebné zamestnať ďalších pracovníkov, aby sa nahradili straty pracovníkov vyplývajúce z Brexitu a väčšina um, pracovníkov agentúry EMA sa chce presunúť do Amsterdamu, niektorí však ostanú ne, budú ochotní presťahovať sa a to spôsobí doplnkové náklady. Tiež budeme musieť požiadať o e, zrýchlené odobrenie schválenej budovy. Táto eh, agentúra sa predsa nemôže presťahovať zo dňa na deň, nemôže len tak vypnúť počítače a pokračovať eh, v efektívnej práci v záujme občanov. Bude si to vyžadovať teda istý čas. Madame Dornano. Pani Dornano. Merci. Ďakujem, pani predsedníčka. Pokiaľ ide o všeobecný rozpočet, tak ja si myslím, že je znepokojujúce, že DŽNV nedokázalo sledovať efektívne pracovnú záťaž. Ak údaje z roku 2016 poukazujú, že bolo možné vylepšiť e, riadenie ľudských zdrojov, tak to sú otázky, pokiaľ ide o spravovanie príjmov Európskej únie, ktoré sa zníži v dôsledku odchodu Veľkej Británie a ďalšie zníženie na základe odporúčaní ohľadne e, informatickej e, bezpečnosti a európskych e, kvót e, sú znepokojúce. Ako vy viete, do tohto systému patrí 31 krajín a e, obmedzuje sa to na 11 tisíc zariadení, najmä priemyselné letecké spoločnosti, ktoré spájajú účastnícke krajiny. Predstavte si teraz dôsledky nejakého informatického zlyhania e, a čo, to bude, čo by to znamenalo pre náš priemysel, ktorý je vystavený často neloajálnej konkurencii na svetovej úrovni. A pokiaľ ide o absolutórium EFTA, ja si cením vôľu venovať mimoriadnu pozornosť verejnosti, verejnej mienke, pokiaľ ide o otvorenosť a transparentnosť. Avšak e, škandál Monsanto Papers môže vyvolávať e, otázniky nad rešpektovaním cieľom stratégie 2020 tejto agentúry. Ide tu o rozšírenie dôkazov úradných a posilnenie e, hodnoť, vedeckej hodnotiacej kapacity EÚ. A my vidíme, že kópi, skopírované dokumenty e, Monsanto e, nie sú dobrou vizitkou EFSA, takže ja v tomto zmysle predložím pozmenujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo komisii. Máte tu viacerých zástupcov, ktorí sa chcú viac slova? Takže dohodnite sa a prosím, láskavo sa nám predstavte, keď sa ujmete slova. Nech sa páči. Ja zastupujem DG pre klimatické kroky. Ďakujem pekne. Zastupujem oddelenie pre financie. Najskôr by som vysvetlil jednu vec, ktorá sa týka nedostatočného pokroku v implementácii bezpečnostných opatrení v informačných systémoch. Hovoríme tu o systéme ETS, to spravuje DG Climate Action, nie DG pre životné prostredie. Pozostáva to z e, registra a taktiež e, z veľkého nahromadenia transakcií. Uvedomujeme si, že je to súčasťou veľkého odporúčania na úrovni vnútorného auditu komisie v súvislosti s otvorením systému. Sú tu dve veci, ktoré sa ešte musia splniť. Jednak bezpečnostná cestovná mapa sa ešte musí splniť v praxi, už bola prijatá. A ďalej druhá vec. Celý systém by mal prejsť na bezpečnostné eh, prostredie, malo by sa to presunúť na bezpečnostnú eh, platformu alebo na špecializovaný server v Luxemburgu, teda eh, komisia Digital Climate Action a ostatné oddelenia sa snažia venovať tomu intenzívne, aby sa to čo najskôr podarilo. Chceme však požiadať o pochopenie, keďže v tejto oblasti komisia naozaj je priekopníkom, tak povediac, aby vznikol dostatočne istý bezpečnostný systém, ktorý by nás chránil pred e, počtretovými útokmi, ktoré sme zaznamenali v rokoch 2010-2011. Chceme teda e, uplatniť taký bezpečnostný systém, akúsi bezpečnostnú stenu, ktorá by sa dala porovnať e, s bankovým sektorom. Museli sme odložiť cieľový dátum na implementáciu tohto odporúčania do konca roka 2018, tak ako aj uvádzame v našej výročnej správe o činnosti z minulého roka, pretože sme pravdepodobne podcenili zložitosť a čas potrebný, ako aj zdroje potrebné, ktoré budú nevyhnutné na vývoj týchto opatrení do konca roka 2018, keď už bude všetko splnené tak, ako to máme v pláne, vykonáme nové hodnotenie rizika a ak potom to zvyškové riziko bude priateľné, tak zvážime zrušenie tejto výhrady, tejto dlhodobej výhrady, ktoré sa týka e, opakovaných právnych a finančných rizik v našej správe činnosti, ale dovtedy by sme chceli byť skôr opatrní a ponecháme si výhradu a naďalej budeme pracovať na tom, aby sa to podarilo splniť čo najskôr. Ďakujem. Thank you very much. Before continuing, I would like... Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi ešte slovo pani Karen Bach, ktorá sa práve objavila a je jednou z tieňovou spravodajkyň v tejto téme. Ďakujem pekne za pochopenie, že ešte dostávam slovo. Ja mám totiž vo svojom programe e, to uvedené, takže až o 12. hodine sa budeme venovať tomuto bodu. Bola to nesprávna informácia. Teda chcela by som sa poďakovať vám, pani predsednička, za návrh stanoviska. Myslím, že môžeme tento návrh podporiť, tak aby všetky agentúry, ktoré sú v správe výboru ENVY, aby im bolo udelené absolutórium. To, čo kolegyňa Borzan už uviedla, by som chcela ešte podporiť a síce, keď očakávame, a to by sme aj mali čakať, že agentúry budú konať v rámci poverenia že im musíme aj dať k dispozícii dostatočný finančný rámec, musíme ich dostatočne vybaviť aj pracovníkmi. To sa týka najmä zložitejších situácií, e, konkrétne agentúry EMA. Okrem toho sa musí venovať aj presídleniu agentúry do Amsterdamu a k doplnení toho, čo sa od nej očakáva z hľadiska plnenia úloh. Okrem toho ešte je pre mňa dôležité zôrazniť e, e, Výkonnosť našej agentúry je taktiež právny rámec, na základe ktorého fungujú. To sa prejednáva najmä v kontexte glyfosátu. Opakovane, keď sa pozrieme na postupy, ako sa vyhodnocujú isté skutočnosti, možno by sme sa mali snažiť trošku to zmeniť, zmeniť právny rámec. To je jedna vec. A druhá vec, musíme preskúmať, ako tieto štúdie spolu s Monsantom vznikli. Monsanto Eh, či sa podielala na činnosti agentúry. Ehm, ja som presvedčená, eh, že v roku 2016, eh, v tomto roku tie agentúry pracovali dobre. Keď sa pozrieme na podrobnosti zo so správy dvora auditorov z predchádzajúcich rokoch, mm, tu tie poznámky dvora auditorov aj výhrady parlamentu sa vzali naozaj vážne s veľkou serióznosťou, sa zohľadnili z hľadiska transparentnosti napríklad. Uh, Myslím si, že na tomto základe môžeme preto udeliť absolutórium. A ešte raz srdečná vďaka spravodajky, neteším sa na ďalšiu spoluprácu. Thank you very much. Let's Ďakujem pekne. Pokračujeme teda ďalej s zástupcami komisie, ktoré sa vyjadrujú teda téme. Nech sa páči, máte slovo, pane. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ja som vedúcim odboru pre financovanie v rámci TG Sante. Som zodpovedný za túto tému, za EMA, ESA a ECDC. Vítame teda stanovisko súdu ohľadom, eh, ohľadom absolutória za rok 2016 pre tieto tri agentúry. Ako už bolo spomenuté, s týmito agentúrami veľmi pozorne sledujeme jednotlivé akčné plány, ktoré boli vybudované agentúrami, tak ako majú postupne implementovať judikatúru a odporúčania súdu a samozrejme hovoríme o absolutóriu za rok 2016 a zabereme to na vedomie. Všetky tie poznámky, ktoré až doposiaľ zazneli k tejto téme, sme si zaznačili. Ďakujem pekne. Ďakujem. Niekto ďalší? Ďakujem veľmi pekne. Ja som Alexandra Vagru a z DG eh, Environment, DG Životné prostredie a Spolu s kolegami z DG Klima, ako určite viete, sme nedávno implementovali program LIFE. Mm, chceme vám poďakovať za túto správu a takisto aj za vaše absolutorium. Mm, berieme si odtiaľto veľmi pozitívne vyjadrenia, ktoré sme E, začuli, najmä sme sa snažili e, nedávno zlepšiť našu mieru implementácie, rovnako sme sa snažili znížiť e, naše meškania v platbách a zároveň zabezpečiť prostriedky pre poberateľov projektov LIFE, ale aj pre ďalšie projekty všade tam, kde to je nevyhnutné a budeme tak naďalej robiť. Zároveň chceme privítať aj vaše poznámky a komentáre ohľadom absolutória pre agentúru, pre všetko úsilie, ktoré vyvíjali jednotlivé agentúry, najmä ehm, Európska agentúra pre životné prostredie, tak aby sme zodpovedali na nedávne správy, takisto aj na vaše poznámky, ktoré sa týkali nahlasovania ehm, informácií vo verejnom záujme. Takisto sa musíme veľmi akutne pozrieť na ehm, počty zamestnancov v jednotlivých agentúrach najmä tie agentúry, ktoré slúžia tak životnom prostrediu ako aj klíma, ale zároveň podporujeme Európsku agentúru pre chemické látky a uvedomujeme si, na aké špecifické ťažkosti narážame v týchto oblastiach bez, bez ohľadu na to, aby sme um, nespomenuli aj to, že všetky agentúry pod vašim, vo, vašej, vo vašej oblasti čelia tým istým témam. Len pre vašu informáciu, momentálne prebieha hodnotenie, proces hodnotenia, v rámci ktorého sa snažíme poskytnúť nejaké ďalšie odporúčania, ktoré by súviseli s tým, ako by malo byť optimálne nastavené, um, ako by malo byť optimálne nastavená distribúcia zamestnancov. Chcel by som počerknúť ešte jeden krátky bod, a síce, že by sme s vami veľmi radi overili jednu tému, a tako je to aj so sekretariatom výboru, a to je otázka implementácie jednotlivých platobných Um, jednotlivých platieb na úrovni DG Klima, lebo sme presvedčení na základe našich vnútorných dát, ktoré máme, že tá úroveň je momentálne trochu možno vysoká. Možno samozrejme to nie je na úrovni 99%, ako by sme chceli, ale ak by to bolo možné, boli by sme radi, keby to bola možnosť korigovať túto chybu. Nie je to len uh, chyba, ale radi by sme tam zohľadnili aj toto číslo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Máme niekoho ďalšieho. zo strany komisie, kto sa chce k tomuto vyjadriť? Nie? Dobre. Tak v tom prípade by som e, sa chcela spýtať, či tu je ešte niekto v mene agentúr, kto chce vystúpiť k špecifickým témam. Európska agentúra pre životné prostredie Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni za jej stanovisko a my budeme rešpektovať kodanské eh, odporúčania. Ďakujem. Ešte niekto iný? Dobre, ak, tým, ak nikto ďalší sa nehlási, tak tým sme vyčerpali zoznam prihlásených ľudí do diskusie. Um, chcem povedať, že si, chcem, že si vážim všetky poznámky, ktoré zazneli. Um, toto stanovisko vlastne zahrňa veľmi veľký e, počet ľudí. Budeme teda musieť ešte aj počkať na prácu výboru pre rozpočet, lebo to je len, my sme tu len poradným výborom. Tešíme sa na vaše ďalšie poznámky a reakcie a, a teším sa na konečný výsledok práce na týchto šiestich stanoviskách. Termín pre predkladanie pozmujúcich návrhov je 12. december 12 hodín na obed. Budeme hlasovať vo výbore 24. a 25. januára budúci rok. Všetkým ďakujem veľmi pekne za vašu spoluprácu, tým ukončujem naše rokovanie pre dopoludnejšiu časť rokovania. Nezabudnite, že popoludne máme vypočutie o 14.30 ohľadom Brexitu a jeho dopadov. Tešíme sa na stretnutie potom.